Mám tu viacero oznámení. Dostala som od EPP požiadavku na vymenovanie Elizabeth Morissatie ako členku výboru pre e, ľudské práva a rovnosť. Sú k tomu poznámky? Ak